začne mm, so začiatkom roku 2012. Ďakujem spravodajcovi a ďakujem za pozornosť pani predsedníčka. Ďakujem, pán komisár. Diskusia je ukončená a hlasovať sa bude o 12.30 zajtra. Ďalšia téma na programe je správa pani Zimmer. Ide o pomoc rozvojovým krajinám pri riešení vízie v oblasti potravinovej bezpečnosti. Takže slovo dávam pani Zimmer, našej spravodajkyni, na 4 minúty. Dámy a páni, v jednom z eh, Afric z jednou, eh, z jednou z víziev, ktorú eh, iniciovali africkí a európsky spisovatelia sa hovorí, že je hlad nielen núza, ale e, je to aj právo všetkých ľudí na e, potraviny e, podľa článku 25 Všeobecnej deklarácie ľudských práv. V africkom rohu milióny ľudí nemá dostatok potrebnej bezpečnosti a len v Somálsku za 5 rokov umierajú deti a tieto čísla podľa eh, PAO eh, dosahujú 1 miliardu ľudí, ktorí trpia hľadom. Pri vypracovaní eh, dnešnej správy sa členovia výboru riadili podľa dvoch premis. Poprvé je to otázka, či Európska únia hm, vníma dostatočne svoju zodpovednosť, e, aby hľadujúci na svete dostali e, priamy prístup k e, potravinám a tiež k pitnej vode. A po druhé, ako vidí Európska únia potrebnú súdržnosť pre plnenie cieľov na základe Lisabonskej zmluvy, na základe článku 7 a článku 108 vzhľadom na oznámenia komisie za posledný rok, čo týka jej politického rámcu pre um, podporu rozvojových štátov a humanitnej pomoci. Um, môžem povedať, že komisia stanovila uh, súbor premis, ktoré my ako výbor podporujeme, ale v mnohých oblastiach uh, ešte sa domnievame, že ich orientácia je nedostatočná Nedostatočné e, je napríklad e, zjavne to, ako e, sa má zabezpečiť potrebná súdržnosť vykonaných politík, napríklad v oblasti presadzovania medzinárodnej obchodnej politiky a polnospárskej politiky a ako majú byť tieto upravené. Je tu rozhodný nedostatok pri boji s hľadom, čo sa týka vymedzenia pôsobnosti eh, medzinárodným inštitúciám vrátane Európskej únie. Ehm, katastrofy hladu eh, zriedka prichádzajú len tak z čistého jasná. Eh, majú mnoho dôvodov, ktoré už teraz môžeme rozpoznať. Je zjavné, že klimatické zmeny a špekulácie na burzách a ehm, cenová nestabilita, ktorá nie je vysvetliteľná a ehm, zaberanie pôdy sa e, vykonáva e, na úkor e, chudobných a starých ľudí a e, bezbranných žien a detí. V našej správe sme sa sústredili na tri ťažiska. Poprvé podporujeme a chceme um, budovať na tomto bode, e, že e, prístup na základe ľudských práv sa má presadzovať ako všeobecný prístup pre zabezpečenie potrebnej bezpečnosti a um, tento musí byť na vrchole priorite našej politiky a musíme um, presadzovať mechanizmy na jej kontroly. Trvodržateľné poľnohospodárstvo um, poskytuje jedno riešenie v boji proti eh, chudobe a eh, hladu a preto eh, sa musia masívne zvýšiť investície do poľnohospodárstva. To isté platí aj pre konkrétne opatrenia pre hm, presadzovanie celosvetovej potravenej bezpečnosti, boja proti špekuláciami a nekontrolovanému hm, výkupu pôdy. Nekontrolované obranie pôdy a jej výkup je väčšia ako sme sa doteraz domnievali. Napríklad v Ugande sa hovorí o viac ako 22 tisíc prípadov vyhnania ľudí, ktorí boli vyhnaní zo svojej pôdy, pretože ju kúpili britské drevárske firmy. A potrebujeme, po tretie, a to je tretí dôležitý bod, zodpovedajúcu súdržnosť politike, aby sme na jednej strane e, nedávali peniaze na rozvoj politiku a na druhej strane prostredníctvom podnosvárska v obchodnej politike nimi mrhali. Ja žiadam o podporu e, pre túto správu počas zajtrajšieho hlasovania. Ďakujem, prechádzame k spontánnej rozprave. Prvá sa prihlásila o slovo pani Antonesku. Ďakujem za slovo, pani Bebe. Ďakujem za slovo, pani predsedajúca. Okrem toho, že sú to závažné humanitárne problémy, svetová potravinová kríza predstavuje nebezpečenstvo pre svetový mier a bezpečnosť, pretože špekulácie s potravinami a biopalivami, strata biodiverzity, zhoršovanie stavu pôdy, e, znižovanie kvality vodných zdrojov a ďalšie záležitosti sú podkladom pre nedostatočnú výživu a hlad, hladomor. Vítam že je možné vyhlásiť právo na potravu ako uholný kameň politiky EÚ, ktorá by chcela zabezpečiť po, zabezpečenie dodávok potravín a koordinovanie politík na úrovni celej Európskej únie. Potrebujeme aj rozvojové politiky, e, CAP, spoločnú obchodnú politiku, energetickú politiku a výskumné programy, ktoré by toto všetko doplňali. Únia a partnerské krajiny by mali zaviesť transparentné monitorovacie mechanizmy so zapojením občianskej spoločnosti a miestnych ustanovizní, ktoré by zaručili implementáciu týchto politík. Vážený pán podpredseda Európskej komisie, kolegyne a kolegovia, potravinovú bezpečnosť v rozvojových krajinách, osobitne v niektorých častiach Afriky,

ktorý by pomohol vyriešiť túto slepú uličku a zamedziť jej opakovaniu. ďakujem pekne. ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca pán komisár potravinová bezpečnosť v rozvojových krajinách je doslova otázkou života a smrti o čom svedčí aj aktuálna situácia v afrike. morálnou povinnosťou únie je konať

Ďakujeme, pani Keller. Ďakujem pekne. Rada by som poďakovala spravodajcovi za vynikajúcu správu. Verím, že poľnohospodárstvo je jedna z tých hlavných oblastí, kde vidíme koherenciu politik, a ktorý má rozvojový prvok. A dokonca aj v oblastiach, ktoré majú protirečivé prvky. Potrebujeme nakrmiť celý svet a naše poľnohospodárske politiky nie sú takto nastavené. Myslím si, že by sme ani nemali, pretože produkcia potravy by mala vychádzať z lokálnych zdrojov. Nemali by sme súťažiť so celosvetovými trhmi trhmi v európskej poľnohospodárskej politike a nemali by sme sa zameriavať na e, konkurenciu. Práve naopak, mali by sme pomáhať rozvojovým krajinám, aby sami seba dokázali sebestačne nakrmiť. Naša produkcia mesa na 75 závisí od importu e, to je 250 miliónov hektárov. Celkovo exportujeme e, produkciu, ktorá rastie na oveľa vyššom počte hektárov. Takto sa nám nepodarí nakrmiť svet, práve naopak vyhľadujeme svet. Naše externé úsilia musíme doplniť internou reformou. Ďakujem. Mr. Ferreira. Ďakujeme. Pán Ferrera má slovo. Stratégia tohto rámca, ktorým ktorý by mal pomáhať rozvojovým krajinám rásť a takisto generálne riaditeľstvo, ktoré sa zaoberá potravinovou bezpečnosťou. Všetky tieto úsilia, ktoré sa vyvíjajú, sú iste vítané, ale keď sa ponoríme do podrobností toho, o čom hovoril spravodajca, treba prepojiť všetky tieto ciele zabezpečenia potravín na jednej strane a sektorové politiky na strane druhej, poľnohospodárstvo, energetika na európskej úrovni, aby sme videli, ako to všetko spolu e, funguje pretože existuje veľké protirečenie pre, vo, medzi týmito dvoma veľkými skupinami politik. Intenzifikovaná produkcia a ex, na export zamerané produkty môžu ničiť malé poľnohospodárske podniky a farmy a použitie úrodnej pôdy na iné účely ako mm, dorábanie potravín e, je, to sú všetko ohrozenia zabezpečenia dodávok potravín do rozvíjajúcich sa krajín. To, že takéto krajiny sú závislé na potravinových dodávkach, to, že potrebujú nakrmiť svoju populáciu, to treba uznať. Teraz má slovo pán Papa Nikolau, hovorí pani predsedajúca. Ďakujem, pani predsednička. Dnes diskutujeme okrem iného aj o tom, ako môžeme pomôcť rozvojovým štátom eh, prekonať svoje problémy s eh, výživou, eh, ktoré pred nimi stoja. Na jednej strane zostavujeme politiku, prečo hovoríme dnes o tej výbornej práci spravodajkne. Chcem sa aj poďakovať a aj od eh, komisie sme si vypočuli rôzne iniciatívy a plány, ale na druhej strane je to tak, že 10. maja tento rok komisia ohlásila, že preskúma preverí

Ďakujem pekne, pani predsednička. Najskôr chcem poďakovať pani Cimer za jej správu a všetkým poslancom za ich vystúpenia k tejto veľmi dôležitej téme. Som veľmi rád, že pani Zimmer víta oznámenie komisie a rámec európskej politike pre rozvojové krajiny a riešenie vízie o potravinovej bezpečnosti z marca 2010 a som rád, že súhlasí s mnohými prioritami Eurámca o potravinovej bezpečnosti. Možno tiež viete, že nedávna verejná diskusia o budúcnosti európskej politiky jasne identifikovala poľnohospodárstvo, potraviny a výživu ako kľúčové oblasti, kde EÚ musí podporovať inkluzívny a zelený rast. Potraviny a výživa sú naďalej prioritou pre Európsku komisiu a komisia sa naďalej plne angažuje v podpore svojich partnerov, aby navyšovali investície, aby sa dosiahla potravinová bezpečnosť a myslíme si, že je tu veľký potenciál, ktorý sa môže využívať v rozvojových krajinách, aby sa urýchlil pokrok k, v rámci milených rozvojových cieľov. Zintenzívnenie snahy je čoraz naliehavejšie, pretože čelíme ďalším a ďalším výzvam. Súčasná situácia v africkom rohu Mm, poskytuje ten správny dôvod a teraz viac ako kedykoľvek predtým musíme konať spoločne a reagovať na okamžitú krízu, ale aj na dlhodobejšie potravinové otázky v africkom rohu a vo svete. Toto je jediný spôsob, ako podporovať eh, potravinovú bezpečnosť udržateľným spôsobom pre najzraniteľnejších obyvateľov a ako navýšiť ich odolnosť. Polnohospodársky výskum, rozvoj sú prioritami a bude to tak aj pokračovať. E, v reakcii na obavy e, v súvislosti s uznesením a s finančnými špekuláciami, e, ktoré vedú k volatilite cien, by som chcel zdôrazniť, že komisia skúma špekulácie a volatilitu cien potravín v každom prípade musíme stimulovať väčšiu transparentnosť trhov, aby sme prispeli k lepšiemu fungovaniu trhov, aby sme boli schopní reagovať rýchlo a koordinovane. Ubezpečujem vás, že komisia pozorne sleduje situácie zvyšujúcich sa cien potravín a ich vplyvu na rozvojové a citlivé hospodárstva a bude aj konať. Preskúmanie dvoch legislatívnych aktov na finančnej regulácii regulácie finančných trhov, um, takisto aj smernica o zneužívaní uh, trhov uh, sa očakávajú, že budú teda komisiách predloží uh, e, túto jeseň. Zvyšovaná transparentnosť, integrita a stabilita finančných trhov tiež pokrývajú trhy s polnohospodárskymi derivátmi a potraviny, ako aj výživová pomoc by mali byť čo najefektívnejšie a komisácia, komisia chce posilniť spoluprácu medzi komisiou a tromi e, agentúrami OSN, ktoré sídlia v Ríme. Bezpečný prístup k pôde by nemal byť ohrozený veľkými, e, veľkým skupovaním pôdy. Efektívna pôdohospodárska politika je zásadná a vyžaduje si, aby vlády prijali prioritné kroky v tejto súvislosti a komisia preto podporuje rozvoj a uplatňovanie primeranej pôdohospodárskej politike a medzinárodných usmernení. Komisia domnie, sa domnieva, že udržateľný rybolov a akvakultúra tiež zohrávajú dôležitú úlohu v boji proti hladu a podvýžive a môžem vás ubezpečiť, že toto zostane prioritou rozvoja a som rád, že v tomto sa zhodneme. Komisia bude prítomná na veľkom vypočutí o bezpečnosti potravín, ktorú e, organizuje parlament na budúci týždeň. Ďakujem pani predsednička, ďakujem pán komisár. Diskusia je ukončená, hlasovať sa bude zajtra o pol jednej. Ďalšia téma v programe je správa pána Kavadu o systéme európskych škôl a slovo dávam pánovi Kavadovi na 4 minúty.